Cari colleghi. vážené kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať v zasadnutí a v rokovaní. Prosím všetkých, aby zaujali svoje miesta. Máme výsledky ščítania hlasov pre voľbu podpredsedov Európskeho parlamentu. Počet hlasujúcich 702 nevyplnené hlasovacie listky 41 platné hlasy 671 a absolútna väčšina je 331 hlasov. Kandidáti, ktorí získali nasledovný počet hlasov. Pani McGuinness 618 zvolená. Pán Pedro Silva, Silva Pereira, 556 hlasov. Zvolený. Pán Wieland, 516 hlasov. Zvolený. Pán Barley, 516 hlasov zvolená. Pán Karas, 477 hlasov zvolený. pani Kopač 471 hlasov zvolená. Pani Klára Dobrév 402 hlasov zvolená. Pani Charanzová 395 hlasov zvolená. Pán Ber 363 hlasov zvolená. Honorevole Pani Jaroka 490 hlasov zvolená. Pani Hautala 336 hlasov zvolená. Toto sú kandidáti a kandidátky, ktorí dosiahli potrebný počet hlasov a väčšinu. Pán Papadimulis 303 hlasov pani Kolaja 237 hlasov, pán Krastodemsky 671, pán do 220 a pán Utazári 325, pani Bidzoto 130 hlasov. Títo kolegovia neboli zvolení. Samozrejme, chcel by som pogratulovať kolegom a kolegyňam ku zvoleniu, avšak na voľbu byra parlamentu treba ešte ustanoviť tri posty a musíme teraz pokračovať hlasom v druhom kole. Takže považujem za platné kandidatúry z prvého kola. E, sú nejaké pripomienky? Pokiaľ teda nie sú žiadne iné pripomienky, zachovávame kandidátky e, z prvého kola v druhom kole. Druhé kolo hlasovania sa uskutoční 18.30. Bude čas na označenie hlasovacích lístkov a potom sa tu stretneme opätovne tu E, v sále o, e, na hlasovaní a do 18.30 prerušujem zasadnutie.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 a kolegovia, pokračujeme v našom zasadnutí. E, budeme pokračovať druhým kolom hlasovania e, voľby troch podpredsedov. Predseda Zanny, e, žiadali ste o slovo? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, že skupina Identita a demokracia sa rozhodla stiahnuť eh, kandidatúru eh, pani Utazári. Ďakujem veľmi pekne. A teraz musíme pretlačiť a vytlačiť na novo hlasovacie lístky, aby sme mohli urobiť túto operáciu. Musíme sa opätovne stretnúť na aby sme sa mohli opätovne stretnúť od 19. Ďakujem za spoluprácu.